Ďakujem. Takže ďalej podľa pravidla 198 e, pravi, konferencia predsedov obdržala žiadosť od 283 poslancov, aby sme vytvorili vyšetrovací výbor ohľadom e, merania emisí v automobilovom sektore. Takže na stretnutí e, konferencie predsedov sa skonštatovalo, že tá žiadosť je platná, pretože ju podala viac než štvrtina e, európskych poslancov a rozhodli sme sa predložiť e, plenárnemu zasadaniu na rozhodnutie táto, túto žiadosť o vytvorenie vyšetrovacieho výboru ohľadom ich právomocí. E, Rozhod- návrh rozhodnutia je B8 1424 lomeno 2015 a máte k dispozícii na parlamentnej webovej stránke. Budeme hlasovať na, zajtra na začiatku hlasovacieho času o tomto návrhu. Čo sa týka nejakých pozmeňujúcich návrhov k návrhu konferencie predsedov vo vzťahu k e, Mm, v podstate počtu členov vyšetrovacieho výboru, tak tie pozmeňujúce návrhy môžete zasielať dnes do 20. hodiny. A 19. januára budeme hlasovať ohľadom vymenovaných členov výboru. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Pán Maria. Marias, ďakujem. Ja som si vypočul, pán predsa, že hovoríte, že tu je tento návrh, ktorý, ku ktorému máme zasielať návrhy do 20. hodiny dnes večer, ale to je dosť krátka doba. Máme na to menej než hodinu. To nie je demokratické, nie je to riadny parlamentný postup. Takže potrebujeme na to dosť času, keď nám hovoríte, že máme vytvoriť špecificky pozmenujúci návrh e, za menej než hodinu, tak budeme jednoducho hlasovať proti, pretože to nejde. E, ďakujem. No bohužiaľ nemáme možnosť usporiadať diskusiu na túto tému. Toto rozhodnutie dnes urobila konferencia predsedov a taktiež sa tam e, teraz spomenula lehota na zasilanie pozmenujúcich návrhov. A čo sa týka rozhodnutia predsedov, tak tam nemôžeme už nič robiť. Prepašte, ale diskusia je uzavretá. Teraz tu máme vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s 20. výročím Daytonskej mierovej dohody. A odozdávam slovo pánu Šmitovi eh, v mene